So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dámy a páni, kolegovia, Vítajte na tomto e, spoločnom zasadnutí s výborom e, e, DV. Som rád, že po mojom boku sedí Linda McGavin. Vítam vás eh, v týchto priestoroch, eh, kde väčšinou pracuje FED. Pre nás je toto bod 34 dnešného eh, zasadnutia. Dúfam, že súhlasíte, že by sme sa mali snažiť, že by sme mali sa snažiť skončiť na čas. Niektorí z nás tu sedia o 9. ráno. Ak nie je žiaden komentár z vašej strany, mali by sme E, vychádzam z toho, že príjmame v aktuálnej podobe návrh nášho programu. Dôvodom, prečo sa dnes stretávame, je, aby sme prejednali zredenie nástroja susedstva, rozvojovej a medzinárodnej spolupráce ktorý e, bude e, pojednávať o tom, ako v rokoch 2021 až 2027 sa prerozdelí e, podpora EÚ pre tretie krajiny v objeme 90 miliárd. Máme tu štyroch spolu spravodajcov, Kristian Dan Preda, Pier Antonio Panceri za AFED a Charles Gurens a Frank Engel za DV na spoločnom eh, eh, zasadnutí eh, našich oboch výborov sa konajú všetky diskusie o tomto návrhu aj finálne hlasovanie. Celkovo bolo predložených 997 pozmeňovacích návrhov, okrem teda 380 pozmeňovacích návrhov, ktorí predložili spoluspravodajcovia. Okrem toho 6 výborov sa vyjadrí k tejto správe, vrátanie výboru pre rozpočet, ktorý je asociovaný podľa pravidla 54 a výboru FAM podľa pravidla 53+. Takže pre spravodajcami leží obrovský kus práce. Spravodajci sa rozhodli, že hlasovanie sa posunie zo 4. februára na 4. marca, aby mali dostatok času pre vypracovanie kompromisov e, spoluspravodajcovia pre oba nástroje NDIC a IPA e, sa zhodujú v tom, že oba nástroje by mali byť e, úzko späté. Ehm, potrebujeme eh, tu mať aj takéto eh, prepojenie, pokiaľ ide o parlamentné pozmeňujúce návrhy. Máme teda obmedzený čas, takže slovo by som chcel už odovzdať eh, spolupredsedničke Linda McEwen pre jej úvod. Len pár informácií kolegom. Dnes sme sa stretli s zástupcami rumúnskeho predsedníctva, čo bolo e, zaujímavé. K tomuto nástroju susedstva rozvojovej medzinárodnej spolupráce bolo, že sme sa dozvedeli, čo sa deje na rade. E, Hovorilo sa o tom, že či EDF e, tu zahrnúť a či tu mať osobitný e, nástroj pre e, susedstvo v rámci tzv. Nego box, teda negociačného negociačného balíka až teda na jeseň. Zatiaľ sa teraz o tomto oddelenie rokuje na rade. Najdôležitejšie pre nás je, že ak chceme ukončiť prvé čítanie pred voľbami, mali by sme zabezpečiť, že budeme včas e, môcť hlasovať, e, a to v marci, pretože ak počkáme do apríla, tak e, sa to nebude musieť vnímať ako prioritná téma. Iba toľko z mojej strany. Ďakujem, Linda. A teraz už by som chcel odovzdať slovo spoluspravdajcom. Navrhujem každému na 3 minúty, kto by chcel začať. Dan Kristian. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem poďakovať eh, všetkým kolegom, ktorí prostreli pozmeňovacie návrhy k tejto téme. Ako ste podali, takmer tisíc pozmeňovacích návrhov, ku ktorým treba pripojiť aj teda tie, ktoré eh, predstavia, predstavia výbory. E, minulý týždeň v Strasburgu sme začali našu prácu na, pozmeňov, na, na komp, návrh kompromisných e, návrhov. Je jasné, že nebude možné začať e, rokov s radom počas aktuálneho mandátu parlamentu. Chceme hlasovať 4. E, marca preto o e, tejto téme a to by nám malo dať dostatok času, aby sme mohli vyrokovať kompromisné e, návrhy. Chcem zdôrazniť, že sme pracovali my, štyria spoluspravodajcovia e, na e, tomto návrhu, snažili sme sa o čo najlepšie vylepšiť, vylepšiť, zohľadňovať pozmeňovacie návrhy kolegov. Zároveň chceme ostať verný logike nášho e, návrhu. Venujeme sa tomu aj v diskusiách na politických skupinách táto téma medzi nami spoluspravodajcami vedľa k mnohým diskusiám, aj k diskusiám medzi kolegami. Napríklad pokiaľ ide o návrhy zelených, e, fúzia a nástroj e, by mala vyplynúť nového nástroju. E, Toto v mi zbudzuje zdráhanie. Ja mám sympatie pre pozmeňovacie návrhy v tejto oblasti, pretože viete, že máme veľkú zodpovednosť voči krajinám v našom susedstve. To by sa mala odražať aj vo finančných nástrojoch Veľkú úvahu majú všetky skupiny, pokiaľ ide o riadenie. My e, tu navrhujeme rozdelenie do šiestich oblastí, aby e, sme e, umožnili, že Európsky parlament sa bude môcť vyjadrovať v tejto oblasti. Chceme byť v dialogu s ostatnými inštitúciami a teda navrhujeme delegované akty. Pokiaľ ide o riadenie, tu tiež predosadli kolegovia veľa pozmeňovacích návrhov, napríklad Kupňa Šáke, tu navrhuje veľmi zaujímavú cestu, vytvorenie riadiacej horizontálnej skupiny e, v rámci výboru. Sú tu tiež pozmeňovacie návrhy, ktoré menia návrh komisie, navrhujú ciele pre e, e, tieto budúce fondy, rodová oblasť, klíma, a podobne sa tu spomínajú. Uvidíme, aký bude výsledok diskusie, ale myslím si, že je dôležité tiež, aby sme ostali realistickí a aby sme tu nezabadali príliš veľkú rigidnosť, pretože ten pôvodný zámer flexibility sa potom stratí. Navrhujeme aj fondy pre jednotlivé geografické zóny a tematické eh, programy extrapolujeme ich do budúceho obdobia a, a samozrejme vychádzame pritom z čísiel vietočného finančného rámca. Zároveň treba mať na pamäti, že je potrebné nájsť e, vyváženosť medzi e, garanciami za sumy, ale aj flexibilitou, e, ktorá vlastne stojí za týmto novým návrhom nástroja, návrhom komisie a som samozrejme ochotný spolupracovať s kolegami z ostatných politických skupín, aby sme našli tento nástroj. Dan Christian. Ďakujem, Dan Kristian. Kto by sa chcel vyjadriť teraz? Pán Panceri. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Aj preto, lebo súhlasím s tým, čo povedal Kristian. Ja eh, ďakujem samozrejme všetkým, ktorí prezdrali pozmaňovacie návrhy eh, svedčia o tom, že eh, tento nový nástroj sa stretáva s veľkým záujmom. Chcem sa obmedziť len na tie otázky, ktoré sú najdôležitejšie v súvislosti s otázkou ľudských práv ktoré sa vnímajú ako veľmi dôležité, mm, s rodovou rovnosťou práv detí, mladých. To sú prioritné témy pre Európsku úniu, takže sa budeme snažiť ich ďalej posilňovať v kompromisoch, ktoré e, sa majú vypracovať. Treba tiež povedať, že nový postup, ktorý navrhujú e, štyri spoluspravodajcovia, pokiaľ ide o prerušení v prípade porušovania ľudských práv. E, to je veľmi dôležitý návrh. Doplňam, že pokiaľ ide napríklad o článok 23, mm, vypracovali sa viaceré pozmeňovacie návrhy, ktorých cieľom je posilniť e, postavenie ochrancov ľudských práv. A ja si myslím, že je to najlepší e, spôsob, ako podporiť tých, ktorí sú v mnohých krajinách ohrození. A pokiaľ ide o článok 32, k hodnoteniu e, boli predostreté pozmeňovacie návrhy, ktoré sú za inklúziu e, občianskej e, spoločnosti. Ehm, ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa stalo súčasťou tohto nástroja. Je to dôležité pre demokraciu aj náš program v oblasti obhajoby ľudských práv. Uh, Ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto práce, ktorá trvá už pekných pár mesiacov a ešte teda sa neukončila, ale ja verím, že výsledok našej práce bude pozitívny. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne, Charles Gerens. Ďakujem pekne, predseda. Prácu, ktorú som dostal ako spravodajca, bola a všetko okrem rutnej práce. Tieto výzvy sú pre Európsku úniu veľmi dôležité. A, dom, a, pre z hľadiska rozvojových krajín, ktoré sú príjemcami pomoci, ako aj pre e, Európsky parlament, ktorý sa týka našich právomocí. Takže treba toto všetko zohľadniť, e, keď analizujeme tento projekt. Ja myslím, že tento projekt, ak sa bude realizovať, e, Hm, ja som to spravil ako spravodajca, bude mať veľmi dôležité demokratické e, dopady zaradením Európskeho rozvojového e, fondu do nášho rozpočtu. Európsky parlament e, v tomto prípade bude mať právomoci, ktoré sú najnormálnejšou vecou vo svete. Každé parlamente sa rozhoduje o nákladoch a výdavkoch. No po druhé, čo sa týka správy a riadenia, my sme nezneušili naše možnosti zaviesť všade, no ale snažili sme sa paralelne s našou prácou spravodajcu stále spravo, diskutovať s komisiou, aby sme, po, aby sme povedali, že nie je našou obou brániť vám v práci, zbrániť vám v stanovení strategických priorít, ale my chceme k tomu niečo povedať. Takže to je evolúcia tohto parlamentu od prvých volieb v 79. No a my sme to neustále signalizovali. Čím viac kompetencií bude mať parlament, tým zodpovednejší bude. No a my chceme, tomto ohľade nechceme nejaké implementačné akty, konávacie, chceme mať k tomu e, právomoci nejaké rozhodovať, niečo k tomu povedať v prípade strategických záležitostí. No a e, my sme spojenci aj protiváha komisie. No a z tohto dôvodu, keď je rozpočet, keď je o čiastky, prostriedky, máme tu právomoci. No a prečo sme zrukovali rezervu? Kvôli tomu, že si myslíme, že 2 miliardy rezervy to je príliš veľa, alebo teda 7,5 miliardy bude stačiť. No a zaviedli sme či veci tak, aby flexibilita neumožnila exekutíve urobiť úplne všetko. No a preto sme zaviedli na ten delegovaný akt. Rovnako videli, že nemôžeme vidieť všetko iba a z hľadiska čísiel. Nuž, my sme hodnotili presne na nemôžeme, nemôžeme odhadnúť vždy presne na promile a to, čo sa týka ľudí chceme robiť naozaj snú politiku, tak treba, aby sme mali horizontálny prístup, ktorý sa bude charakterizovať vo všetkých projektoch komisie. Či už sa konštruuje nemocnica, infraštruktúra, detské, detské projekty. Sú tam projekty, ktoré treba realizovať vzhľadom na spravodlivosť medzi ľuďmi. No a čo sa týka ešte klímy, tak komisia navrhovala 25 No, my sme to zvýšili na 30 a majú tu žiadosti a pozmeňujúce návrhy, ktoré uvádzajú až 50 Výbor pre životné prostredie žiada 30 No my sme stanovili tiež túto úroveň a vám poviem, prečo nechceli ísť ďalej. My sme neustále, my neustále opakujeme, že problém, s ktorými sú konfrontované rozvojové, rozvojové krajiny, sú to e, sú spôsobené krajinami, ktoré znečistujú. Takže my a, e, im dlžíme niečo na tieto prostriedky. Musia byť dodatočné prostriedky. Ja som prekvapený, že táto argumentácia sa prakticky vytratila našich prejavov, ale bola to požiadavka, ktorú sme neustále <clears throat> opakovali. A na záver by som rád povedal niečo ešte k našej, našim pracovným postupom a musím povedať, že z hľadiska štyroch spolu spravodajcov sme mali no, dve, dve a no, dva týmy ktoré boli veľmi profesionálne a um, bolo veľmi príjemné pracovať eh, s týmito týmami. Myslím, že budeme mať veľký problém vykať si na niečo iné na spoluprácu s niekým. Takže ešte raz ďakujem za túto spoluprácu. Ďakujem pán Görens, keďže pán Frank Engel tu tiež nie je. A tak som vám dal aj jeho rečnícky čas. sme mali nejakú rovnováhu medzi príspevkami AFED a DV. No a teraz eh, začneme s výmenou názorov. A viacerí tieňoví spravodajcovia požiadali o slovo a ďalší kolegovia. No a ako prvý dostane slovo pán Noizer. Áno, ďakujem veľmi pekne. Stručne naša pozícia skupiny SAD vo výbore pre rozvoj. Ten cieľ 0,7. Dobre tam uvedený a pre LDC 0,2%. Dobre, že to je v tom návrhu. Myslím, že napriek tomu všetkému sa musíme koncentrovať na LDC, na tie najmenej rozvinuté krajiny. Ja viem, že v veľkých krajinách, v mnohých krajinách panujú stále veľké rozdiely a s krajinami India, ako napríklad India alebo Brazília, tí musí mať iný prístup ako k tým najmenej rozvinutým, čo sa týka ochrany klímy a rovnosti mužov a žien, tak mm, šli ďaleko. Porovnaní s návrhom spravodajkyne my chceme pre klímu 50%, to neznamená len projekty na boj proti klimatickým zmenám, ale tam patria aj udržateľnosti a tam máme 20 co by sme tam mali pojem dobrých pracovných miest, teda nie len štandardy ILO, ale v, v rozvoju oblasti sú decent jobs, dobré pracovné miesta, jasným pojmom a tieto chceme eh, realizovať garanciou EÚ dá stále bezpečnosť a rozvoj v prípade um, bezpečnosti nemáme problém, keď ide o poriadkové sily a policajtov, ale čo sa týka armády, tam potrebujeme iné nástroje. Čo rozlišovať pred tým, čo je pre vojenskú spoluprácu a podporu. Ak je to nevyhnutné, ak to je nevyhnutné, tak budeme potrebovať iné nástroje na to. Ďakujem pekne, Norbert. A slovo teraz dostáva na dve minúty Charles Tenok. Som nežiadal slovo, keďže som naposledy, ale EKR podporuje hlavnú líniu nového navrhovaného nástroja. A My sme presvedčení o tom, že tam bude lepšia flexibilita. No svedstvo. je zaradené, máme k tomu nejaké výhrady. Naša skupina stále formuluje eh, svoju pozíciu a podporujeme všeobecnú líniu, aby sme dokázali realizovať veci priamo na mieste a mohli flexibilnejšie presúvať prostriedky v rozpočte. A to bude niečo pre novú komisiu, aby implementovala. Myslím, že dôležité aby bol vytvorený legislatívny rámec do konca tohto parlamentu a my sa tešíme na sledovanie rozvoja a na podporu pozmeňujúcich návrhov. V náležitom čase ďakujem pekne, Charles. Pani z Argentíny, ďakujem pekne, predseda, vážený pán predseda, dnes po obede e, nás navštívila OECD v výbore pre rozvoj, pretože oni, oni vykonali peer review o výdavkoch Európskej komisie ukázalo to, že 43 eh, z je vynakladaných eh, v hornej strednej triede krajiny a len 27% v tých najmenej rozvinutých krajinách. A ak sa pozriete na Európsku úniu a dáte tam Európsky fond pre rozvoj, to je iný obraz. No a má tam patriť aj EDF, tento NDG, ale nevieme, či sa to stane. A my vychádzame z predpokladu, že áno. Ja zaujímavé, viem, že aj spravodajcovia nemôžu zodpovedať na tú otázku. Mňa zaujíma, čo sa stane, keď neskôr v procese, keďže nebudeme v rozpočtu EDF, no už zelený, ktoré je za veľmi vysoké a myslíme si, že flexibilita nie je prospech rozvojových krajín rozvojová pomoc musí byť predvídateľná a plánovateľná. A my teda navrhujeme navýšiť rozpočet pre rôzne tematické piliere a chceme zaistiť, aby sme dávali na priority. Myslíme, že 50% na klímu, niečo treba podporiť a ďalej malé fondy sú aby eh, aby sme pomohli malým projektom, ktoré treba urobiť rýchlo. Aby sme zlepšili fungovanie krajine. My musíme objasniť, eh, ktorý má cieľ a cieľom DG musí byť zhodňovať eh, články zmluvy na fungovanie EÚ. Článok 208 hovorí, že zahraničná politika musí zaistiť, aby to išlo e, systematicky no, boj proti chudobe. No a my hovoríme o našom vlastnom mandáte, nemusíme počúvať želania Európskej komisie a nejak sa vžívať do ich situácie. To sa stane neskôr. My potrebujeme silný rokovací mandát. Ďakujem pekne pani z Argentíny. Ja som sa poučil, že NDG, tak toto nazývame. Dobre, takže je to NDG. Pani Lozink, máte teda slovo k NDG. Áno po, že si pozrel mnohé pozmeňujúce návrhy, tak môžem v mene našej skupiny povedať, že množstvo týchto pozmeňujúcich návrhov, myslím, že to je 80%, môžeme podporiť, avšak sme proti zaradeniu a financovaniu vojenských aktérov, aj keď jasne, že to aj prostriedky na finančnú pomoc a aj v rámci opatrení CBSD. A keď si pripomenieme, že bude vytvorené nástroj pre africký mier v Afrike, tak môžeme už popierať presun k podpore vojenských opatrení. To ten návrh eh, odmietame. Ďalej sme tiež proti eh, rozšíreniu Rapid Response procesu, tak ako to je uvedené v článku 4c, rozšírenie tohto rýchleho mechanizmu eh, na ešte politické priority. To znamená, že všetky zahraničnej politiku môžeme vnímať ako rapid response. No ak to zostane v návrhu komisie, tak my v zásade môžeme si všetko iné ušetriť, pretože podľa tejto definície takmer všetko bude rozhodované v rámci postupu rapid response. No a na našom poslaní k eh, nastavení sa nič nezmenilo a to hm, odmietame celých dôvodov. Ja som sa chcela spýtať, podľa akej logiky eh, spravodajca spravodajcovia nespomínajú žiadosť o oddelené nástroji, ale chcú rokovať až v trialógu. Na to som nedostala nikdy žiadnu odpoveď. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Lozing. Slovo teraz zostáva pán Gáler, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Aj ďalej spravodajcom želám veľa síl. pri úspešnom, úspešnej práci, ale myslím, že aj e, no, v budúcom parlamente e, tu budem musieť ukončiť e, v spolupráci s radou. Moja otázka sa týka dvoch oblastí, pretože neočakávam, alebo nepo, nepočul som odpovede spravodajca, ja som predložil pozmeňujúce návrhy v oblasti podpora demokracie a v oblasti ľudských práv, no a No a ja hovorím, že demokracia nemôže byť eh, zaostávať za prácou v oblasti ľudských práv, takže ako keď je o občianskú spoločnosť, eh, my by sme potom, keď nejaké krajine bude mať možnosť eh, podporovať ľudské práva, tak by sme v ďalšom kroku mali podporiť demokraciu. A to dôležité slovo je tu zlepšenie možností pre European Endowment for Democracy. A ďalší návrh som predložil spolu s Rebekou Harms. A ide o to, aby sme, že si želáme inštitucionálnu podporu EÚ pre lokálnych domácich, domáce organizácie na pozorovanie volieb. A tie sa teraz podporujú ad hoc projektami a naše pohľad pohľadu je dôležité aby aj mohli byť činy pri voľbách tu konsenzus a keďže teraz celkom logicky no, to spravodaj som si k takýmto detailom nič nevypočul mňa by mm, no, ak, aká to je a pri ďalšej príležitosti Hej, som k tomu si rád niečo vypočul. Ďakujem pekne. Ďakujeme, Michal. A teraz Lečkán. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Ja vystupujem v mene Claire Moody, ktorá tu dnes nemôže byť. Ide o veľkú časť e, európskej legislatívy týkajúce sa globálnej úrovne. Poslanci predložili mnoho pozmeňovacích návrhov. EÚ tu už robí veľa, ale mohla by ešte viac. Momentálne nemôže financovať e, operácie na Sri Lanke, pretože to nie je ICSP e, splňajúca krajina. E, mali by byť však možné aj menšie aktivity v rámci tematického a demografického piliera a e, rýchlej e, reakcie. Čiže je tu potreba monitorovania, pokiaľ ide o rýchlu reakciu. A ešte posledná vec. Neznamená to, že by sme mali takéto oblasti vnechať z tematického a demografických, demografických um, oblastí ak chceme naozaj sa zbaviť pozemných mín v roku 2023. Ďakujem. E, všetkých poslancov tzv. na zozname sme už si vypočuli, preto by som dal slovo zastupcom komisie a SOVČ. Vincent kde ste? Tam ste. Nech sa páči, máte slovo. Pán Grimo je z DG Devko. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať aj poslancom, ktorí vystúpili. V prvom rade zopakujem slova vďaky komisie. Eh, chcem sa poďakovať eh, právodajcom za vynikajúcu prácu, hlavne rýchlu prácu, čo umožňuje diskusiu realizovať už v tomto čase. Ak dovolíte, rýchlo sa k návrhu správy a k navrhovaným sa návrhom vyjadrím. V prvom rade chcem počaknúť to, že sa to komisia považuje za vynikajúcu príležitosť vylepšiť externé aktivity, teda financovanie externých aktivít EÚ a tiež to možnosť posilniť demokraciu v našich externých aktivitách eh, integráciou Európskeho rozvojového fondu do rozpočtu. Dnes ste si vypočuli rumunské predsedníctvo. Ja si myslím, že je dôležité, aby Európsky parlament naďalej vykonával svoju úlohu. Toto je rozhodnutie rady a parlamentu a myslím si, že teda zapojenie parlamentu je kľúčové. Druhá vec. Obavy, ktoré vyjadrili kolegovia v súvislosti so spravovaním tohto nástroja. Vypočuli sme si ich. Chcem pripomenúť, že eh, mnohé požiadavky od delegované akty nie sú adekvátne. Áno, je to flexibilný nástroj a sa týmto sú spojené rôzne ťažkosti, institucionálne a tak ďalej, keby teraz sme išli cestou delegovaných aktov eh, vzhľadom na ten čas, ktorý je potrebný na ich prijatie Eh, zo strany eh, našej, zo strany partnerov a tak ďalej. Komisia je však napriek tomu ochotná pokračovať diskusii tak, aby sa tento text vylepšil, aby naozaj spravovanie tohto nástroju, nástroja e, bolo v súlade s požiadavkami Európskeho parlamentu. Či je to diskusia do ďalších týždňov, aby sme identifikovali e, prvky zhody. Tretia vec, vrátil by som sa k tým rôznym cieľom, ktoré tu máme nastavené. Poprvé, e, možnosť uchádzať sa. E, komisia navrhla 92-percentný strop, čo je e, trošku viac ako doteraz, alebo až 95%, čo by mohlo predstavovať značné praktické problémy, pokiaľ ide o financovanie tak našich výdavkov. Navrhovaný nástroj e, nahradí e, viacero nástrojov, nielen rozvojových, a bude pokrývať aj spoluprácu s priemyselnými spolými krajinami. A, e, sú tu aj nové formy podpory, napríklad bezpečnosť a tak ďalej. Tento nástroj je teda v zásade rozvojový, ale sú tu aj ďalšie akcie nepriamo rozvojového charakteru a preto je potrebná dostatočná mm, marža flexibility, aby sme si nezviazali ruky. A e, pridal by som sa k slovám, ktoré odzneli z úst viacerých a to, že pokiaľ ide o tie ciele, je potrebné byť obozrotný a neposúvať to stále ďalej a ďalej, inak by to bol um, nekoherentný nástroj, uh, ktorý by ohrozil flexibilitu poskytnutia európskej pomoci. Týka sa to mnohých cieľov, netreba tam pridávať nejaké ďalšie opatrenia. A tie ciele majú byť uh, zároveň ambiciozne a realistické a tiež uh, teda právne záväzné. A pokiaľ ide o ten treba obálky, chcel by som pripomenúť stanovisko komisie, pokiaľ ide o výšku potrebnej rezervy 10 miliard. Je to menej ako momentálne, e, čiže v nástroji 90 miliard má 10 miliardovú rezervu. To nie je nejako veľa, skôr je to to najmenšie minimum. Musíme hovoriť však o tom, ako sa bude táto rezerva e, riadiť a ako budú to sledovať rôzni aktéry. Tiež je dôležité zachovať eh, sumu, pokiaľ ide o tretí pilier, rýchlu reakciu. To z definície eh, sa týka situácie, ktoré sú nepredvídané, aby sme mohli v najbližších rokoch na všetko reagovať. Z minulého VFR sme sa naučili, že eh, nemôžeme všetko predpovedať, predpokladať, predvídať a preto je potrebné mať určitú maržu. Uh, aby som to uzavrel, e, prosím, e, zostaňte so mnou. Kapitola investícií e, vo výbore DV sme hovorili o peer review. Toto rieši rozvoj výbor aj v OECD a tiež úzké partnerstvo medzi EIB, EBRD a ďalšími finančnými inštitúciami. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. A teraz e, z Diginia pani Pires, nech sa páči. Ďakujem pekne. Aj ja sa chcem pridať k Vansanovi. Ja tiež sa vám chcem poďakovať za túto správu a za to, že sa venujete v tejto správe o susedskej politike. Návrhu komisie sú dôležité pasáže týkajúce sa vzťahov EÚ a susedských krajín a spolupracovia o tomto hovorili. Na jednej strane nástroj poskytuje zvýšené a zaistené financovanie vychádzajúc z osobitého postavenia susedskej politiky. A tento prvok diferenciácie je tam zachovaný, čiže máme jedno susedstvo, nerozdeľujeme to na východ a juh, ale to jedno susedstvo. A tú flexibilitu, ktorú momentálne máme v susedskom nástroji, potrebujeme mu zachovať, aby sme stále mali jedno susedstvo a nediferencovali. Druhá vec, ktorú chceme zdôrazniť, áno, e, je tu taká, takýto nárazník, takáto rezerva, tzv. cushion. E, počuli sme, že to je priveľa, že by sa to malo prerozdeliť ale e, máme mm, určité revízie, ktoré poukazujú na väčšiu mieru flexibility, jej potrebu, a hlavne v krízových časoch e, a preto táto flexibilita dodatočná v susedskej politike musí byť zachovaná. Preto to tam aj máme. A ešte stručne k špecifickým pozmeňovacím návrhom špecifické ciele susedstva. Súhlasíme. Musíme novú susedskú politiku posúdiť z hľadiska prvku stabilizácie. To je hlavná priorita v novom texte. A druhá vec, e, prístup vychádzajúci z výkonu, performance-based approach, k tomu vám chcem povedať, že na tomto je špecifické to, že je potrebné mnohé kvalitatívne kritériá vyhodnotiť, čiže nejaký metodický rámec, e, že by sa mohol prijať delegovaným aktom, to podľa nás nie je efektívna cesta, ako sa k tomu dopracovať. Ako sa dopracovať tým cieľom, ktoré si slubujeme dosiahnuť takýmto prístupom. Ďakujeme. A ešte tu máme z SVČ Georga Müllera. Dobre to čítam. Marie-Laure de Berg. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým za túto diskusiu, za záujem, ktorý pripisujete, alebo význam, ktorý pripisujete tomuto návrhu. Ak dovolíte, ja by som zdôraznila 4 body. Samozrejme, že sme pozitívne zachytili podporu, pokiaľ ide o ten štruktúrálny návrh, teda aby to bol nástroj globálneho charakteru, kde budú aj špecifika pokiaľ ide o susedstvo, aj pokiaľ ide o špecifika EDF, podpora aby, toho, aby EDF bol zahrnutý v rozpočte. Mm, oneskoruje sa to, je to veľká príležitosť, musíme ju využiť. Druhá vec, pripomínam, že návrhom tohto Cieľom tohto návrhu je uplatňovať nástroj, ktorý umožní lepšiu podporu našich politických cieľov e, v externých aktivitách v súvislosti s rozvojom, čiže ide o nájdenie rovnováhy medzi istou mierou flexibility, ktorá je nevyhnutná, aby sme mohli naozaj byť akcieschopní a zachovaním princípov predvydateľnosti, teda pridelené prostriedky dopredu, čo je kľúčové v oblasti rozvoja a to je dôležitý prvok tohto návrhu. A tiež je tu teda potreba zachovať aj istú maržu na flexibilitu, teda nepridelené prostriedky, neviazané prostriedky. Toto tam nevyhnutne musí ostať zachované. Tiež je potrebné zachovať tie sumy, Pokiaľ ide o, rýchlu reakciu, tu by som chcela zdôrazniť dimenziu vonkajšej politiky, aby to teda bolo v tomto treťom pilieri. Tretí prvok, ten sa týka cieľov. Znova sme so záujmom si vypočuli návrhy, ktoré tu odzneli, o tie sektorálne ciele, ale chceme pripomenúť, že stanovovať si príliš veľa sektorálnych cieľov, to by mohlo e, celý návrh rozriediť. Pán Görens na to poukázal. Mohlo by to mať skôr negatívny dopad na náš dialog o rozvojových cieľoch s partnerskými krajinami. A ešte posledná vec návrhy k spravovaniu. Samozrejme si poznamenali návrhy poslancov, ale zase chceme pripomenúť, že je potrebné zachovať istý proces plánovania, programácie, taký, ktorý nám umožní byť flexibilnejší, reakcie schopnejší a teda zavadzenie ďalších delegovaných aktov by bolo v rozpore eh, s týmto cieľom. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Ešte máme niekoho ďalšieho za komisiu alebo za SVČ, kto by chcel vystúpiť. Nevidím nikoho. Takže kto teraz vystúpi? Spravodajcovia. Kto ako prvý? Pán Görens, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ak dovolíte, k štyrom bodom by som sa vyjadril, ktoré považujem za relevantné. Prosím, nehadajme sa o tých sumách. Predtým, než padne definitívne rozhodnutie, bolo by dobre, keby komisia povedala viac o tom, ako to vyzerá s tými 100 miliardami, ktoré boli prislúbené na COP21 v Paríži na otázky klimatických zmien, bolo to potom uvedené aj v Katoviciach, ako týchto 100 miliárd zafinancujeme, to je prvá vec, a po druhé, ako sa využijú, aby sme predišli duplicite. Čo má ísť týchto 100 miliárd, už nemusí ísť od inakiaľ NDICI napríklad. Druhá vec, aby som reagoval na pána Noizera, teda tie slušné, dôstojné pracovné miesta, decent jobs. Môžeme si vybrať z dvoch možností. Prvá možnosť, s tým, že musíme v externých aktivitách dodržiavať štandardy ILO. Alebo sme toho názoru, že teda toho názoru, že sú teda dobré tieto štandardy. A to je kompromis, ktorý môžeme využiť. Dodržiavanie štandardov ILO. Po tretie, tiež vec, o ktorej hovoril Neuber, že sa zmiešava bezpečnostná a rozvojová politika. Tam sú, máme, tam sú ešte ďalšie dva nástroje, ktoré nie sú časťou NDICI a cez ktoré môžeme eh, intervenovať vo vojenskej oblasti. Eh, CFSP je to, to je nadrámec NDICI, alebo mimo, a potom ešte European Peace Facility of Budget nástroj. Takže vidíte, čo pôjde ktorým kanálom, aby náš nástroj nebol mm, príliš zaťažený otázkami vojenského bezpečnostného charakteru, aby ich tam nebolo priveľa. Štvrtá vec, Charles Tenok, už to nie je. A on hovoril, že preferuje oddelenie um, susedskej politiky od tohto nástroja. Nie je jediný. A my máme aj v skupine spoluspravodajcov, takých, čo sú podobného názoru, ale dohodli sme sa na tom návrhu, ktorý máte pred sebou. A ešte k správovaniu a delegovaným aktom. Ešte raz opakujem, že sme neprehnali, Neprilišli sme s nejakými excesívnymi, neprimeranými návrhmi. V komisii a v SVČ vidíme novú alergiu, ako náhle počujú delegovaný akt, vyhádžu sa, vidíme, že tie protilátky začnú fungovať. E, nie sú citliví rovnako všetci, ale vidíme, že teda to odmietanie je tam všeobecného charakteru v komisii. E, už entýkrát poprosím komisiu, Pozrite sa, ako sa vyvíjali právomoc Európskeho parlamentu. Vidíte to v širšom kontexte. Neboli sme v úvode na tejto úrovni, ale sme sa ku kompromisu, ktorý nám umožní potvrdiť krôčik po krôčiku eh, právomoci Európskeho parlamentu. A z toho dôvodu dúfam, že rada sa dohodne eh, o, o začlenení do rozpočtu EDF. E, celá Afrika, africké krajiny, nemôžeme im povedať, e, že ich národné parlamenty e, budú do väčšej miery zapojené, pričom Európsky parlament nebude môcť povedať ani slovo. Tento nástroj je tiež jedinečnou príležitosťou skoncovať s určitými anachronizmami raz a navždy. Ďakujem pekne a dúfam, že som aj reagoval na otázky, ktoré som špecificky dostal. Ďakujem. Mám otázku. A, čo vy, Kristian? Ten sa chce vedieť ešte Pier Antonio? Dobre. Linda bude musieť odísť presne o pol, čiže dám vám každému dve minúty a potom Linda to uzavrie. Kristian, veľmi stručne, aby som zareagoval na otázku, ktorú položil pán Gáler a potom ešte mám takú všeobecnú pripomienku. To je naša spoločná pozícia štyroch spolupravodajcov. Nerozhodli sme sa o tom, čo si ty hovoril, ale v princípe chceme znížiť rezervu z 10 na 7,5 miliard. Aby sme tam v niektorých číslach neboli až takí rigidní. Lebo by sme mohli na záver lutovať ten návrh keby sme úplne zničili tú flexibilitu, lebo všetci prichádzali s nejakými nápadmi, zavádzanie nejakých limitov a reštrikcií. A nakoniec nám povedia, že tie nástroje predtým boli lepšie. Čiže áno, flexibilita. A potom uvidíme, ako to bude fungovať. A potom neskôr v ďalšej fáze prejdeme k článkom, ktoré nie sú pokryté kompromisom. Ďakujem. Antonio? Len jedno upresnenie o priateľovi Gálerovi. Myslím, že v zásade nájdeme dohodu k tým e, otázkam, ktoré si ale pokiaľ ide o prepodne demokracie, ľudské práva, to ako upresnenie. Dôležité je pochopiť, že ľudské práva sú teplomerom, ktorý ukazuje, či nejakej krajine existuje demokracia, aký typ demokracie, lebo nemôžem mať e, krajinu s formálnou demokraciou, ktorý by, ktorá by rešpektovala ľudské práva, to neexistuje. Musíme nájsť tie správne modality preto, aby sme e, e, našli odpoveď na tie požiadavky, ktoré si nadniesol v našich kompromisoch. Takže takéto politické upresnenie som chcel ešte urobiť. Linda, áno, bol tu dlhý deň, pomaly končíme. Viac otázok e, skôr smerovalo na komisiu, ale to sa sa bude musieť doriešiť bilaterálne. Ďalšia schôdza bude 4. marca 16.30 až 18.30 a budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, a týmto uzatváram zasadnutie.